Odporúčanie je k dispozícii na našej webovej stránke. E, príslušné e, výbory e, pripravili opravný text v súlade s článkom 216 odsek 4. Tieto overenia sú považované za E, schválené, ak v priebehu 24 hodín buď politická skupina alebo 40 poslancov nebudú žiadať o hlasovanie. Korektúry sú e, na našej stránke a e, celý text bude potom aj v zápisnici z našej schôdze zverejnený. Ďalej vás chcem informovať, že vo štvrtok